Máme tu ešte oznámenie v súvislosti so spra- e, zápisnicou včerajšej schôdze. E, pýtam sa, či sú námietky k zápisnicám. Ak nie, tak týmto považujeme zápisnice za schválené. E, dostali sme stanovisko rady k prvom či